je záznam zo včerajšieho zasadnutia. Dostali ste záznam zo včerajšieho zasadnutia a chcem sa spýtať, či niekto má k nemu nejaké pripomienky. Ak nie,